s účinnosťou 15. februára. Navrhujem, aby sme tieto mandáty prehlásili za platné. Máte nejaké pripomienky? Nie. Potom e, môžem konštatovať, že je e, platnosť týchto mandátov potvrdená. Pán Roger Helmer e, mi oznámil, že nie je v skupine ECR, ale od 1. marca je v politickej skupine EFD z politickej